a unilaterálneho obnovenia vízovej povinnosti zo strany Kanady voči občanom Českej republiky. Európsky parlament e, očakáva od rady a komisie okamžité kroky, pokiaľ ide o Kanadu v súvislosti so zrušením týchto vízových požiadaviek uvalených na občanov Českej republiky. Ide o prejavenie plnej solidarity s občanmi Českej republiky, ktorí by rovnako ako ostatní občania Európskej únie mali mať možnosť bezvýzovo vycestovať do